Eh, pani predsedničku eh, výboru eh, Regi, aby odprezentovala túto otázku. Áno, ja som predsednička výboru, ktorý túto otázku pripravila, takže budem vystupovať nie v mojom mene, ale v mene celého výboru, ktorý prijal uznesenie 17. januára tohto roku, pokiaľ ide o modernizáciu systému štátnej pomoci. A budem stručná, pretože tá ústná otázka je, myslím, známa e, aj pánovi komisárovi Almuniovi, čiže budem sa e, sústredovať iba na to, čo nám e, najviac možno prekáže v Európskom parlamente a najmä v tých konkrétnych výboroch. Teraz hovoríme o regulačnom rámci pre rok 2014-2020 pre regionálnu politiku a vidíme, že niektoré ustanovenia tých ustanovení jednoducho strácajú ísť e, tí racionál, keď tieto mm, usmerenia vlastne mm, nejakým spôsobom sa do toho začlenujú. A potrebujeme čo možno najväčšiu mieru transparentnosti týchto pravidiel. A rozmýšľame, či naozaj toto sú dobré pravidla, či je to vhodný ekonomický, politický, sociálny model, moment na to, aby sme prijali také aktivity, tí, ktoré budú znižovať pokrytie populácie, ktoré budú znižovať štátnu pomoc a takisto intenzitu štátnej pomoci. A rozmýšľame, či, e, aký bude mať dopad, budú mať dopad tieto nové pravidlá na jednotlivé regióny, ktoré e, prechádzajú z tých e, menej, z tej kategórie menej rozvinutých do kategórie viac rozvinutých. A chceme poprosiť komisiu aj, aby zohľadnili situáciu tých e, hospodárstiev, ktoré najviac sú um, Eh, ovplyvnené negatívne touto krízou a pre nich častokrát práve tieto zdroje financí patria medzi jediné zdroje investícií a tam naozaj eh, v týchto krajinách zhoršovanie ekonomickej situácie ešte nie je odzrkadlené eh, v číslach na roky 2008 až 2010, ktoré budú používať zo strany komisie ako základ oprávnenosti. A v takomto zmysle klauzula e, hod- e, tej strednodobej revízie by takú situáciu mohla zohľadniť. Takže v tomto hľade sa chcem spýtať, prečo komisia nenávrhuje fixný datum pre strednodobé preskúmanie, tak ako je to v prípade prípade súčasného stavu, ale necháva túto možnosť otvorenú. Máme isté obavy, pokiaľ ide o prístup komisie vo veci internej diverzity regiónov, pretože raz častokrát e, je v prvom rade v tých e, mestských regiónov a tie e, regióny NAC 3, tam tieto zaostávajú, tam je ešte niečo potrebné doladiť. Pokiaľ ide o výbor regi, ktorý je zaangažovaný do tohto mimoriadného legislatívneho postupu, je pre nás dôležité, aby komisia naďalej pokračovala v dialogu s nami, aby vyjasnila všetky relevantné body a aby aj znížila aj rizika toho, že nejaké nežiaduce dôsledky toho usmernení e, tu budú. Dúfame teda, že budeme ďalej spolupracovať a zároveň chcem zdôrazniť, aké je dôležité je mať úzkú spoluprácu medzi všetkými komisármi, na prvom meste pánom Hanom a pánom Almuniom. My sme presvedčení, že táto spolupráca by mohla naozaj tie e, pravidlá si pravidlo spraviť niečo, čo lepšie nám umožní využiť regionálnu politiku v kontexte situácie po kríze, naozaj v Európe je veľký hlad po e, eh, vytváraní pracovných miest, po väčšom ekonomickom raste a po vytvorení eh, európskej ekonomiky, ktorá by bola konkurencieschopnejšia. Ďakujem pekne za otázku. Chcem medzi nami privítať pána komisára Almúniu. Nech sa páči, pán komisár, vaša odpoveď v mene komisia. Ďakujem pekne, eh, pán predsedajúci. Ďakujem pekne pani Hübnerovej, mojej bývalej kolegyni. Ďakujem za to, že e, túto diskusiu môžeme viesť tu v Európskom parlamente. Je neskoro v noci, takže za to vám ďakovať e, nebudem, ale ďakujem za to, že tá rozpráva tu. Ja viem, že, za to, že vy za to nemôžete. Keď ma zavoláte, ja rád prídem kľudne o 10. večer a bol by som veľmi rád, ak chcete na výbore mať diskusiu e, na tému usmernení vo veci regionálnej pomoci, o ktorých momentálne interne diskutujeme na komisii, bude k tomu politická diskusia e, k tomuto návrhu usmernení na úrovni e, kolegia komisárov začiatkom maja. Mal som diskusiu s komisiou, s výborom regionov, s ECOSOKom, samozrejme desiatky stretnutí som absolvoval aj viac multilaterálnych, aj bilaterálnych, zastupcami regiónov, členských štátov, zúčastním sa aj na diskusiách v niektorých národných parlamentoch dokonca. Takže pokiaľ chcete, aby pri prijatí týchto usmernení som to ešte nejako s vami prediskutoval, tak veľmi rád to spravím aj u vás na výbore v najbližších týždňoch. V každom prípade eh, my vždy keď máme nejakú iniciatívu, sme poslali aj tentokrát e, prvý návrh tohto dokumentu do parlamentu. Ako vždy pozveme parlament, aby sa účastnil verejnej konzultácie spolu e, s inými samozrejme aktérmi, ale ja osobne veľmi dávam pozor e, na to, čo hovorí parlament. Vnímam to veľmi citlivo, viacej ako nejaké iné stanoviska rozhodne. A doteraz to bola príležitosť vylepšiť pôvodný návrh naše usmernenie a dúfam, že naďalej sa to bude môcť ešte vyľaďovať, vylepšovať až do poslednej chvíle pred prijatím. Ako som povedal, rád by som kolegu komisárov odprezentoval e, konečný návrh začiatkom júna, pričom e, členské štáty a regióny požiadali komisiu, aby e, mala dosť času na to, aby sa implementovali úsmernenia e, pred začiatkom budúceho roka. Samozrejme závisí to od mnohých aspektov. Uvidíme, či naozaj vstup e, do platnosti týchto usmernení bude možný k 1. januáru a pokiaľ nie, tak e, spustí to predlženie usmernení aj na 1. mesiac roku 2000 13 e, a 14, pardon. A takto ste spomenuli veľmi dôležitú vec, a to síce potrebu zabezpečiť konzistentnosť medzi e, usmerneniami o regionálnej pomoci a regionálnou politikou a novým rámcom pre štruktúrálne a kohezné fondy. To neznamená, že mapa regionov ktorým je poskytovaná pomoc a teda tých kritérií majú byť e, rovnaké, pretože zmyslom tých usmernení je vytvoriť ramec na poskytovanie kompatibilnej pomoci niektorým investorom a niektorým regiónom. To nie je naozaj ten istý účel ako účel, ktorý je opisovaný, ten hlavný cieľ e, a tie hlavné priority štruktúrálnych fondov. Vy to dobre viete až lepšie ako ja, že sú tam isté prvky spoločné, ale isté, e, iné zase prvky aj rozdielne. Ja samozrejme som bol aj v kontakte s pánom kolegom Hánom. Naše služby veľmi spolupracujú úzko a racionalita návrhu regionálnych, e, teda usmerení pre regionálnu pomoc e, a teda zladenie aj s otázkami štruktúralnej a koznej politiky na vyšších rokoch, je to samozrejme veľmi dôležité, budeme sa o to aj usilovať. A konkrétne vy tu spomínate, vy tu spomínate 3 alebo 4 body, ktoré ja chcem tiež spomenúť. Poprvé, pokrytie obyvateľstva. V pôvodnom návrhu sme znížili toto pokrytie v súčasných usmerneniach celkový počet obyvateľov pokrytý e, týmito možnosťami e, pomoci je 45%, v pôvodnom návrhu to je 42% a v novej súčasnej verzii je to opäť 45% a pravdepodobne vzhľadom k potrebe zohľadniť špecifickú situáciu krajín, ktoré sú naozaj v hlbokej kríze, napríklad Grécko alebo Cyprus, tak možno tam e, konečné pokrytie obyvateľov bude vyššie v prípade nových usmernení ako v tých súčasných usmerneniach. Ale nemyslím si, že kvôli tomuto by sme sa mali pani Hübner nejako veľmi obávať. A potom intenzita pomoci. Áno, je pravda, že s výnimkou najchudobnejších regiónov, v iných prípadoch asistovaných regiónov, my navrhujeme nižšiu intenzitu Prečo? Z dvoch dôvodov. Poprvé, keď sa zohľadní celá EÚ, tak e, regionálne rozdiely sa e, znížili a to je pozitívny výsledok predchádzajúcich politík alebo stratégií teritoriálnej súdržnosti, regionálnej pomoci a iných prvkov. Takže regionálne rozdiely vo všeobecnosti sa znižujú, sú na ústupe a to treba zohľadniť. Ale druhý dôvod, podľa mňa je ešte dôležitejší, máme zvýšenú divergenciu v rozpočtových schopnostiach, fiskálnych schopnostiach jednotlivých členských štátov a takisto aj regiónov. A toto tiež e, e, súvisí s potrebou dotácií pre investorov. Pokiaľ intenzitu e, e, pomoci neznížime, pokiaľ budeme trvať na tom istom, ako čo bolo dohodnuté pred krízou, kedy fiskálna schopnosť bola viac vyrovnaná e, čo týka jednotlivých členských štátov, tak možno namiesto toho, aby sme pomohli zníženiu regionálnej diverzity, tak práve naopak vytvoríme nástroj, ktorý práve že zvýši regionálnu diverzitu, pretože iba tie krajiny, ktoré majú veľmi silnú rozpočtovú situáciu, budú schopné využiť plne možnosti poskytovania kompatibilnej pomoci regiónom. Čiže e, toto je niečo, čo sa prediskutovalo, rozanalizovalo, je to, myslím si, celkom kvalitný argument a mám ešte jeden e, v našej skúsenosti súčasť pomoci, ktorá bola poskytnutá v rámci compatibility e, s rámcom. V minulosti v skutočnosti to nemalo ten skutočný efekt e, stimulu. Bola to vlastne pomoc, ktorá nespustila dodatočnú adicionalitu v investíciách v regiónoch, ktoré sa nachádzajú pod európskym priemerom, priemerom v HDP na hlavu, ale sú to vlastne peniaze, ktoré boli dané investorom, ktoré by v každom prípade e, tak či tak investovali na tom istom meste s tými istými zdrojmi. Takže treba zohľadiť e, práve túto otázku vzhľadom k veľmi náročnej situácii v mnohých členských štátoch, pokiaľ ide o e, rozpočtovú schopnosť. A platí to nielen dnes, ale platí, bude to platiť aj v najbližších rokoch, kedy tieto usmernenia budú v platnosti. A ešte chcem povedať poslednú vec, vy ste spomenuli tú srednodobú revíziu a tam naozaj s vami môžem iba súhlasiť. Nepamätám si už teraz, e, ako tieto možnosti strednodobé revízie sú spomenuté v tom návrhu usmernení, ale samozrejme strednodobá revízia najmä v čase 2014-2020 je rozhodne niečo, čo by sa zišlo vzhľadom k tomu, aké dôsledky krízy sú na to, akým spôsobom sa vyvíja HDP na osobu e, v jednotlivých členských štátoch aj v rámci nich. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz e, v mene politických skupín a vzhľadom na e, určité povinnosti pána Vlašáka poskytneme najprv jednu čas na minútu a pol. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dámy a páni, modernizácia pravidel podpory prebieha v čase, keď ešte nie je dokončená rozprava o túpeku, pokiaľ ide o súdržnosť. Vzhľadom na úzke väzby oboch politík sa vystavujeme celému radu rizík. Chcem vyzdvihnúť jedno riziko, a to väčšie zaťaženie administratívou. Nehovorím iba o zvýšenej byrokracie, ktorým budú čeliť podniky, pokiaľ o túto podporu požiadajú. Myslím napríklad navýšenú administratívu štátov a krajov, ktoré budú musieť dokázať prínos investícií a budú musieť dokazovať čistotu zámerov daného subjektu. V tejto súvislosti ma znepokojuje, ako sa bude aplikovať rozsudok Európskeho súdneho dvora v prípade Lipsko-Hale. Podľa tohto výroku by každá infraštruktúra, ktorá môže generovať príjmy, mala byť notifikovaná nezávisle od toho, kto ju realizuje, čiže či e, obcov, krajom alebo súkromným investorom. To vyvoláva celý rak ďalších otázok, pokiaľ ide o programovanie, čo sa týka lehôd a toho, či nemôže dôjsť k riziku zrušenia záväzkov podľa pravidla 3 plus 1, keď budú práce trvať príliš dlho. Je tiež dôležité, ako sa bude kontrolovať ex ante kondicionalita, ktorá je stanovená vo všeobecným nariadením. Pokiaľ ide o tento rozsudok, sa obávam navýšenia byrokracie, na ktoré jednoducho členské štáty nie sú pripravené. <clears throat> Ďakujem pekne, pán Van Denisten Roy. Vážený pán komisár, vážené kolegyne a kolegovia, pán komisár povedal, že je už neskoro, ale ja si myslím, že ešte nie je príliš neskoro, aby sme uskutočnili zlepšujúce opatrenia vo výbore regií. Pán Vlasák e, začal s prípravou správy a tak sa dostávam k otázke úsmernení. Nie je tam žiadne spoluzákonodárstvo, teda pre nás ako parlament. Na druhej strane je dôležité, aby sme sa dobre koordinovali. Je to dobré pre podniky, Takže máme správu regio, o ktorom budeme v máji hlasovať. O čo tu ide? Mám e, dojem, že sa uberáme rôznymi smermi, e, vychádzate z iného základu, pracujete s inými číslami. Niekedy sú tu zbytočné rozdiely, pokiaľ ide o posudzované oblasti. No a druhý bod – v niektorých častiach Európy existujú podniky, ktoré majú menší počet zamestnancov a tí sa eliminujú. Ale ja mám dojem, že to sú práve tie podniky, ktoré chceme predsa pojať. E, urýchlená inovácia, tam tiež potrebujeme veľké podniky v týchto regiónoch, ktoré sú dôležité, aby došlo k inovácii. Nemôžeme to nechať prejsť, občan to jednoducho nepochopí. Ako som povedal, pán Vlásák predloží správu, ešte sa k nej vrátime. Myslím si, že je správne, že reagujete, pretože to potvrdíme až tedy, keď budeme súhlasiť pani Mojca Kleva. Ďakujem pekne. Aj, vy by sme, aj my by sme vás mali radi v našom výbore. Budem hovoriť v mojej materčine. Modernizácia tejto štátnej pomoci je náležitá. Ja si myslím, že pozitívne sa premietne na raste, ale e, čo mi robí té e, problémy, pokiaľ ide o E, najbližšie legislatívne obdobie. Dovolte mi, aby som povedal jeden príklad. Západné Slovinsko, je to polovica obyvateľov e, Slovinska, prídu o regionálnu pomoc, tak povediať, z jedného dňa na druhý. Zvýšok e, Slovinska je považovaný za čistá kategória, ktorá spadala do e, inej kategórie. Čiže e, tento región závisí od e, pomoci, vytvorilo sa veľa nových pracovných miest na základe tohto systému. Čiže je dôležité, aby sa vytvorila synergia Slovinsko, respektíve západné Slovinsko už bolo v, te, v tomto rámci koheznej politiky, takže e, chcem vyzvať komisiu, aby zabezpečila tento rovnaký prístup. Pán Gallagher. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. V prvom rade by som chcel poďakovať e, podpredsedovi komisie za to, že sa sem dostavil a aby diskutoval o tak dôležité otázke ako o usmernenie pre štátnu pomoc na roku 2014 až 2020. Pán podpredseda komisie veľmi dobre pozná môj názor na túto otázku, pretože sme sa osobne stretli a diskutovali o týchto otázkach. Predovšetkým je nevyhnutné, aby eh, sme neznižovali eh, počet obyvateľov Írska, eh, ktorí spadajú po túto pomoc, pretože eh, keď sme hovorili o Portugalsku, zabudol som spomenuté Írsko, ktoré tým utrpelo. Takáto redukcia bude znamenať, že oblasti s vysokou nezamestnanosťou a veľmi závažnými problémami v oblasti hospodárskeho rozvoja nebudú mať k dispozícii tento dôležitý nástroj. Veľmi ma znepokojuje že e, e, to sa rozšíri na väčšie podniky a, a námorné oblasti vratanie Írska, najvzdelenejšie oblasti na severe západe, na západe e, Írska budú naviac ovplyvnené vratanie tých oblastí, kde sa hovorí po írsky a za ktoré som zodpovedal pred niekoľkými rokmi. Investičná pomoc je potrebná, aby sme riešili hlboké regionálne problémy, E, regionálna vzdialenosť, e, infraštruktúra. Poznám niekoľko podnikov, ktoré nie pôsobia v týchto vzdialených regiónoch bez e, vonkajšej pomoci Častokrát ide o väčšie medzinárodné spoločnosti, ktoré dokážu e, e, e, na celom svete zamestnať viac ako 200 tisíc ľudí. Komisia naznačila, že pomoc za určitých okolností bude v dispozícii na účely inovácií, ekologických investícií, to však nie je určené na to, aby sa odstranili regionálne rozdiely a napokon Nerieše to ani otázky investície alebo rozvoje tých krajín, e, ktorým ide o rast a expansiu. Ďakujem pekne za trpezlivosť, ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Šrötter. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pán komisár, kolegyňa kolegovia. My zelení sme jedinou politickou skupinou, ktorá podporuje komisiu aby mal veľkoryse úpravy pre samotné malé podniky e, s výnimkou z nevyhodnených regiónov, pretože v tom momente, keď sme veľkorysí, pokiaľ ide o pomoc, otvárame e, subvenčnému shoppingu jednoducho e, priestor keď v tomto e, regióne dochádza naozaj k podpore investícií. Keď ide o lepšie podpory, tak zanechávajú v prvom regióne nezamestnanosť a dlhy. No a tak sa dostávajú tieto regióny do konkurencieschopnosti. No a podniky sú v zlej situácii, takže chcem pripomenúť iba prípad Nokia. Napriek rekordným číslam Nokia zatvorila svoj podnik v Bochume v roku 1999 zriadili podnik s veľkou podporou. No a keďže rumúnska pomoc bola väčšia, došlo ku presídleniu, ale aj tam došlo ku zatvoreniu podnikov, takže Európska únia za každým platila e, za tisícky prepustených z globalizačného fondu. Takže Európsky parlament v novom rámcovom nariadení teda tam, kde sa dostávajú podporné podmienky, musia zostať minimálne 10 rokov na mieste. V opačnom prípade budú musia zaplatiť prostriedky späť. A my žiadame, aby tých 10 rokov sa dostalo aj do e, tohto nariadenia. Dúfam, pán komisár, že dostanem od vás v tomto ohľade pozitívnu odpoveď. Ďakujem pekne. A teraz e, modrá karta. Súhlasíte? Nech sa páči. Pán Van Nistenroy. Ik ben, ik ben Som prekvapený týmito poznámkami e, ohľadom väčších spoločností. Riešenie, ktoré ponúkate, má jasné podmienky na e, realokáciu podnikov Toto by e, malo e, takýto účinok, čo však nie je spravodlivé. Malé a veľké podniky dokážu pracovať viac, ak budeme mať viac inovácie v Európe. And the answer. Poprosím o odpoveď. Das, Michael. Jetzt geht es. Ähm, die großen Unternehmen brauchen Beihilfen nicht. Veľké podniky nepotrebujú túto pomoc totiž konkurenciou sa pod, posúvajú z jedného miesta na druhé. To bola naša skúsenosť a to ukázal príklad Nokie. A z toho dôvodu potrebujeme dve veci. Na jednej strane potrebujeme situáciu, v ktorej vyberieme veľké podniky z tejto podniky, tak ako navrhla komisia. My zelení to podporujeme. A po druhé, potrebujeme pre chudobné regióny, kde sú potrebné podpory, tú, túto desaťročnú úpravu. Ďakujem pekne a teraz má slovo pán Omar Žík. Ďakujem pekne, pán komisár. Táto reforma eh, je relatívne známa a naozaj eh, v súčasnom znení neakceptovateľná, najmä pre tie najviac vzdialené regióny, ktoré sú až trikrát e, trestané. Poprvé preto, lebo sa e, znižuje ten strop e, pre všetky regióny, ktoré sú narokovateľné v rámci celého EÚ. Potom ten bonus sa znižuje na, 20 na 10 to je druhý trest, pretože komisia už zasa nezohľadňuje ekonomické problémy, ktoré súvisia s lokalitou týchto regiónov. A potom po tretie preto, lebo Jednoducho e, sa tam nepotvrdzuje ten systém e, podpory pre všetky, všetky druhy podnikov. E, takže my sme proti v súčasnosti naformulovanému návrhu musíme naozaj tieto jednotlivé nariadenia udržať v istej koherentnosti. Ale pán Almunia, chcem vám poďakovať za to, že ste tu aspoň prišli, že ste tu osobne prítomní a to znamená, tak celkom jasne, že chceme posilniť ciele politiky konkurencieschopnosti, ale zdá sa, že to je dôležitejšie ako e, kohézia. E, v každom prípade e, to platí, že som rád, že ste tu dnes medzi nami. Ďakujem pekne. Teraz prechádzame na ďalších rečníkov. Pán Celer, dve minúty. Ďakujem, pani prevodničanca, komisár. Vážený pán komisár, kolegyne a kolegovia, Regionálne, regionálna podpora je veľmi dôležitá na podporu hospodárskej síly v regióne, takisto pomáhajú vytvárať rovnaké životné podmienky v jednotlivých regiónov. Takže bolo mi dobré, keby rokovanie o tomto nariadení spojiť s diskusiou o podporách, o tom sa už hovorilo. V časoch, kedy hospodársky rozvoj prebieha rôzne v jednotlivých krajinách, aplikácia týchto podporných prostriedkov má veľký význam a preto vítame všetky návrhy v smernici ktoré viedu, vedú ku oznamovacej povinnosti v jednotlivých oblastiach. Ďalej je dôležité, aby podniky e, zostali na mieste. Práta sa s tým pani Schröder, ale to nové rozdelenie, teda v, e, v porovnaní so súčasnosťou v hraničných regiónoch vedú k veľkým nevýhodám. Takže pozitívny rozvoj sa tu blokuje, dokonca sa menia na e, negatívny e, proces. 50 e, miliónov, to je podľa mňa veľmi reštriktívne. Konkrétne, keď berieme východné Nemecko, tak táto suma nie je dostatočne vysoká. Evaluačné povinnosti sú príliš veľké, zvyšujú byrokraciu a pre malé a stredné podniky sa nebudú dať splniť. Ja dúfam, že komisia bude brať poznámky parlamentu do úvahy a som komisárovi vďačný za to, že príde do nášho výboru. Ďakujem pekne, pán Celere. A teraz otázka na vás. Je to otázka od pani Šröter, akceptujete ju, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán kolega Celer, mňa by zaujímalo, či vaša politická skupina podporuje, aby tí 5 rokov v návrhu komisie sa predlžilo na 10 rokov, aby to prebiehalo paralelne eh, s našim rámcovým návrhom pre štrukturálne fondy. Ja nehovorím za politickú skupinu, hovorím sám za seba, ale ja som za tých 10 rokov, áno, je to tak. Ďakujem pekne. Jedna minúta pre pani Kadenbach. Vážený pán predseda pán komisár, pokiaľ ide o to ustanovenie komisie, bude od neho závisieť to, že e, v ktorých regiónoch, v akej je výške budú poskytované podpory regiónom úvahy komisie v porovnaní s inými členskými štátmi budú znamenať veľké škrty v Rakúsku až o 50 v porovnaní so súčasnou situáciou a znamenalo by to zákaz podpory veľkých podnikov. Pokiaľ ide o Dolné Rakúsko, návrh Európskej komisie, pokiaľ ide o toto drastické redukovanie, podľa eh, režimu, eh, ktorý je navrhovaný, musíme odmietnúť. Preto eh, žiadame v prospech efektívnej hospodárskej politiky na podporu slabých regiónov v Dolnom Rakúsku a takisto na odburávanie rozdielov. Platí to nielen pre Dolné Rakúsko, ale pre všetky členské štáty, ktoré príslušným spôsobom Eh, dávajú možnosti, aby sa zapojili aj veľké podniky, pretože ten 51. zamestnanec nie je dôvodom, aby sa táto eh, pomoc neposkytla. Potrebujeme pracovné miesta v Európe Teraz má slovo pán Tojer. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážený pán komisár Almunia. Pre liberálov je úplne jasné, že konkurencie je schopnosť regionu sa musí posilniť, ale takto regionálne, pro, po, takáto regionálna pomoc musí vyzerať tak, aby nedokázalo ku skresleniu, skresľovaniu konkurencie schopnosti, pretože je dôležité, že ste urobili návrhy na posilnenie konkurencie schopnosti E, vaša prezentácia je príliš bielo-čierna. Práve e, hraničné regióny sa musia zohľadňovať. Zastávame názor, že klasická definícia stredných podnikov je dosť nejasná. Podnik, niektorí majú 52 zamestnancov, nie sú to ani veľké, ani malé podniky. Bolo by dobré, aby tu bola väčšia pružnosť vo vašom návrhu a vítame, že ste už e, signalizovali že komisia e, zo 42 na 50 e, uskutočne toto zvýšenie. Keď dôjde k tomu, tak budeme môcť s vašim návrhom súhlasiť. A teraz na 1,5 minúty má slovo pani Deli. E, pán komisár, otázka regionálnej štátnej pomoci je veľmi dôležitá, najmä v čase krízy, kde treba bojovať proti nezamestnanosti a naštartovať ekonomiku. Usmernenia komisie nie dobre zohľadňujú kategórie regiónov. Konkrétne to sú tie najviac vzdialené regióny, ale aj tie tranzičné regióny, pokiaľ ide o koheznú politiku. E, komisia e, hovorí, že e, treba vylúčiť tie veľké podniky, ktoré delokalizujú. Našim cieľom a našim hlavným cieľom je podporiť malé a stredné podniky, inovujúce malé podniky, E, a miestnú ekonomiku. My chceme obhajovať túto klauzulu, ktorá je práve proti e, delokalizácii, aby sme nepodporovali ten sociálny dumping. E, takéto podniky, ktoré dostanú túto pomoc, by mali mať zakázané delokalizovať svoju výrobu 10 rokov potom, čo pomoc dostanú je neakceptovateľné, že nejaká, nejaký podnik dostane e, túto pomoc potom delokalizuje, nemusí tie peniaze, e, peniaze vrátiť a potom opäť požaduje, e, požiada o peniaze, keď sa podnik zatvorí z toho globalizačného fondu. To je škandál. Takže ja to poviem jasne, Európa má byť na prospech svojich občanov. Vy ste to povedali, Európa má nejakú misiu a to je sociálna, ekonomická, teritoriálna sútržnosť. Treba uh, myslieť globálne, konať lokálne a toto je presná zodpovednosť, ktorú my tu v parlamente máme. Ďakujem pekne a ďakujem, že ste boli taká stručná. A ďalej dve minúty pani Sanchez Schmidt. Ďakujem pekne. E, pán predsedajúci, vážený pán komisár, vážení kolegovia, logika komisie, pokiaľ ide o túto e, e, reformu regionálnej pomi- pomoci je jednoduchá. Penzie je málo, takže treba, aby tie mm, dotácie boli nejakým spôsobom E, tiež postavený do istých mantinelov, ale podľa ten e, prístup by mal byť iný, pretože ekonomická kríza naozaj v mnohých krajinách e, poškodila priemysel a malé stredné podniky, takže štátna pomoc je ešte viac potrebná ako inokedy práve v tejto situácii, takže nie je vhodné teraz oslabovať túto pomoc. Toto je pomoc pre nie bohaté regióny, ale pre regióny, ktoré majú handicapy, to sú tie hraničné regióny, rurálne, horské regióny, vzdialené regióny, a toto sú tie regióny, ktorým treba pomáhať pri ekonomickom rozvoji. E, štátna pomoc a regionálna politika by mali ísť ruka v ruke, nemali by ísť jedna proti druhej. Musíme teda jednoznačne obhajovať vytvorenie také strednej kategórie pre e, regióny, ktoré sa nachádzajú niekde v tranzícii, e, aby e, mohli naďalej e, financie e, čerpať. A tá mapa, ktorú ste vy e, vytvorili, nie je celkom e, v súlade s tými Eh, najviac potre- teraz s tými regiónmi, ktoré najviac pomoc potrebujú. Obmedzujte to najvyššie na podniky e, eh, s eh, počtom zamestnancov pod 50 a pritom sú aj stredne veľké podniky a tam tiež nejakým spôsobom treba im e, pomáhať kríza to jasne ukázala, momentálne to možné nie je. V opačnom prípade, v žiadnom prípade my nemôžeme podporovať tú delokalizáciu mimo Európy. Jednoducho, imič Európskej únie veľmi trpí tým, imi, tým, tým sociálnym dumpingom, ku ktorému dochádza. Čiže musíme podporiť tú klauzulu proti delokalizáciám, najmä v prípade mm, tých podnikov, ktoré majú problémy a to nejde proti e, pomoci regionom, práve naopak má to ísť ruka v ruke a potom sa nám podarí vytvoriť e, rast. Ďakujem pekne. Ďalej pani Miranda. Yes, Ďakujem pekne, pán komisár. E, ďakujeme, že ste tu osobne prítomní na plenárke, aby ste e, nám pospravili o tomto novom pred, spise, pretože kým je negociačný proces otvorený, je možnosť zmeniť koheznú politiku a máme čas na to, aby tieto rizika sme vyriešili, o ktorých hovoria kolegovia. Koezná politika, čo to je? E, je to niečo, čo je mimoriadne dôležité, najmä v čase finančnej ekonomickej krízy. My jednoznačne v našej skupine sme, e, máme isté obavy, pokiaľ ide o obmedzenie pomoci na tie konvergenčné regióny a sú tie podniky, ktoré e, jednoducho e, prejdú alebo teda budú nad úrovňou tých 250 e, zamestnancov alebo toho obratu. A ako je potom e, možné takto postupovať, keď väčšina podnikov v Európe sú malé podniky pod 50 zamestnancov. A potom je tu tá zahraničná otázka alebo otázka rovnakého prístupu. Sú tu isté obmedzenia, pokiaľ ide o štátnu pomoc a mm, to sú všetko problematické veci. A otázka delokalizácie, napríklad aj e, prípad Galície, ten je naozaj špecifický. Vy si myslíte, že môžeme mm, nejako považovať za bohatého, keď v skutočnosti daný region je chudobný e, z hľadiska socioekonomickej situácie a chudobný z hľadiska napríklad emigrácie mladých ľudí a vysokej miery nezamestnanosti a je to nakoniec e, pravda vo veľkej časti Španielska, takže treba zabrániť tomu, aby tie štatické efekty e, považovali niektoré regióny za bohaté, hoci v skutočnosti sú práve naopak chudobné. E, ďakujem pekne. Ďalej pán Olbricht. Pani przewodniczący. Vážený pán predsedajúci, domnívam sa, že najdôležitejšou úlohou v rámci tejto rozpravy je eh, zabezpečiť eh, vzájomný súlad eh, a doplňanie sa európskych politik, ako aj kohezných opatrení, ktoré sa týkajú rôznych fóriem podpory pre rôzne subjekty. Keď Európsky parlament rokuje o nariadeniach v súvislosti s politikou súdržnosti, pre nás nie až tak dôležité, či rokujme s príslušným rediteľstvom alebo nie. Ide o to, že našim protiažkom je Európska komisia. Rokovanie s Európskou komisiou znamená existenciu nejakej vnútornej kohezie v prístupe k regionálnej koheznej politike e, medzi jednotlivými e, e, komisármi a generálnymi rediteľstvami Ukončujeme e, naše rokovanie o regionálnej politike a po veľmi ťažkých diskusiách, vrátane e, e, diskusí s radou, sme dospeli k názoru, že treba umožniť podporu v oblasti inovácií a spolupráce medzi väčšími a menšími podnikmi. Ide o to, aby sme zaistili konzistentný prístup ak niečo je povolené na jednom mieste a nie na inom, potom e, by to e, nebolo kompatibilné a dochádzalo by k rozdielom. A preto by bolo dobré, aby komisie e, prediskutovala o tom aj v, diskutovala o tom aj v našom výbore. Pán Nikolesku. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Domnievam sa, že nové usmernenie v oblasti štátnej regionálnej pomoci predstavujú krok smerom k zjednodušeniu pravidel. Chceli by sme zdôrazniť, že e, nové usmernenia sa týkajú e, hospodárskych podmienok, ktoré sa e, odlišujú od toho, čo platilo počas prechádzajúceho obdobia. Domnievam sa, že oblasti, ktoré sa spomínajú v článku 107, treba chápať na základe komunitárneho prístupu niektoré podniky, e, e, e, ktoré majú väčší počet zamestnancov, treba tiež zahrnúť. Ehm, taktiež mnohé z tých podnikov, ako povedal predstaviteľ Zelených, sú stále ešte strednými podnikmi. Okrem toho treba trvať na tom, aby e, e, podniky nadalej pôsobili v tom členskom štáte, kde dostávajú štátnu pomoc. Treba e, zohľadňovať specifika regiónov, napríklad regionov, regiónov, prirodzene znevýhodných regiónov, horských alebo tam, kde je vysoká nezamestnanosť. A teraz pán Tešera, minúta a pol. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pán komisár. Návrh tohto, týchto nových usmernení v prípade, ak sa schváli, budú existovať ťažkosti osobitne napríklad pre Madejru, aj finančné aktivity, poisťovacie aktivity, všetky tieto záležitosti. už tento návrh zachádza za rámec predošlého Vedie to k tomu, že tie regióny, ktoré sú v extrémnych polohách, tie treba brať do úvahy. Tam bolo napísané, že usmernenia pre regionálnu pomoc, teda práve tieto regióny v extrémnych polohách majú brať do úvahy. Takže toto, e, tá, toto uprednostňovanie týchto regiónov e, sa tu naozaj nekoná že je otázka, ako to bude s týmito regiónami v extrémnych polohách. treba dokázať, že naozaj táto pomoc pre tieto regióny je potrebná. Pokiaľ ide napríklad o Madejru, tak s týmito úpravami budú negatívne účinky, čiže chýbajúca stabilita, neistota v súvislosti s podporným rámcom tá patrí. Aj Madeira, my to musíme odmietuť. Ďakujeme pekne, pán Manfred Weber. Kolegyne a kolegovia, Niektorí kolegovia už zdôraznili jednu vec. Keď sa pozrieme na hraničné regióny, kde na jednej strane ten región najviac podporovaný, na druhej strane nebude podporovaný, no tento problém sa týka krajín, ktoré boli za železnou oponou. No a keď nič nezmeníme na tejto predlohe, tak budeme mať 25 až 30 rozdiel. Takže tento rozdiel nezvládne žiaden región. Tieto regióny jednoducho vykrvácajú a preto chcem e, poprosiť komisiu, aby brala do úvahy tento problém. Ja si myslím, nikde by nemal byť rozdiel viac ako 15%, teda pri podpore jednotliv, jednotlivých regiónov. Preto treba zabezpečiť strop. Chcem ešte zdôrazniť, že tieto regióny E, zjednotená Európa nie, e, nebude, sa nebude rozhodno, rozhodovať vo Viedni alebo v Berlíne, ale budú o tom rozhodova, rozhodovať e, občania, kde budú veľké rozdiely v daňovej oblasti a tak ďalej. Takže nechceme, aby boli zaťažovaní ešte tým, že budú takéto veľké regionálne rozdiely v poskytovaní pomoci. Ďakujeme pekne. Pán Weber, e, je na vás e, otázka? Nie? Aha. Nechápa, nepochopili sme sa dobre, takže začíname systémom, keď aj začneme pánom e, Bankým. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pre Maďarsko zohrávajú veľkú úlohu nové pravidlá, ktoré sa týkajú koheznej, po, koheznej politiky na roky 2014 až 26 regiónov. Maďarska v najbližšom období budú spadať do kategórie A. A to je e, smutná skutočnosť pre maďarských občanov. Dúfame, že do roku 2020 vďaka koheznej politike a vďaka opatreniam maďarskej vlády sa situácia v týchto regiónoch zlepší. Princípy podpory komisie sa musia vylepšiť, pretože napríklad pokiaľ ide o Maďarsko, centrálny región znamená pre nás problém pretože v tomto regióne sú ešte veľmi zaostalé e, oblasti, nemôžeme byť e, spokojní, takže návrh komisie sa ešte musí vylepšiť. Ďakujeme pekne. Pán Luán. Ďakujem pekne. Ak hovoríme o regionálnej pomoci. Potom ehm, je eh, určená na to, aby eh, riešila problémy chudobných regiónov. Avšak problémy na ochranu eh, konkurencieschopnosti znamenajú ehm, príliš zvýraznené kritéria narokovateľnosti tejto pomoci Konkurencia e, e, o mm, investícii sa odohráva medzi podnikmi e, Európskej únie a spoločnosťami z tretich štátov. Súčasná situácia predstavuje určitú prekážku pre naše podniky. V podmienkach súčasnej krízy potrebujeme vytvoriť novú európsku stratégiu, ktorá bude zohľadňovať medzinárodnú hospodárskú súťaž a zároveň obmedzi e, e, kritéria nárokovateľnosti e, na poskytnutie týchto pomoc, takéto pomoci aj rozšíri to na väčšie podniky a bude v súlade s koheznou a priemyselnou politikou. Ďakujem. Regionálna štátna pomoc by mala dobre prihľadať na potenciál rastu jednotného trhu v situácii, keď máme obmedzené verejné zdroje. Rumunsko má priamy záujem e, o nový návrh komisie, najmä preto, že väčšina našich regionov spadá e, pod kategóriu, e, ktorá si zaslúži pomoc. To znamená, že problémové podniky budú mať nárok na získanie štátnej pomoci. V ostatnom období E, e, viaceré e, rumunské spoločnosti v oblasti chemického priemyslu a ropného priemyslu mali problémy a museli prepúšťať. Domnievam sa, že počas nasledujúceho finančného obdobia členské štáty budú účinnejšie využívať rozpočtové prostriedky Okrem toho, e, štátna pomoc by mala byť určená tým podnikom, ktoré e, majú potenciál e, vytvoriť hospodársky rast a znižiť nezamestnanosť. Romániában az idei év végéig a kormány... Romániában ako sa už povedalo, súčasné mm, štatistické údaje nie sú dostatočne účinní. E, e, pochybujem e, však, či regióny, ktoré boli nekompetentné pred 15 rokmi, či majú teraz zlepšenú absorpčnú kapacitu. Treba pracovať efektívnejšie a zabezpečiť e, transformáciu e, systému e, štátnej pomoci. A v tejto súvislosti bolo by dobre povedať Európskej komisii nasledovné. Nemyslím si, že transformácia regionálnej pomoci zabezpečí také podmienky e, e, pre e, regióny, kde existujú už historické prekážky. Ďakujem veľmi pekne. Počas hospodárskej krízy zmena usmernenie o štátnej pomoci na obdobie do roku 2020 môžu mať kľúčovú úlohu pri e, e, zabezpečení hospodárskeho rastu. Treba však vytvoriť podmienky na modernizáciu e, pridelovania zdrojov na základe zjednodušenia postupu a znižovania rizik hospodárskych problémov. Treba správne určiť hranice regionov a regióny, ktoré čelia hospodárskym ťažkostiam musia dostať skutočnú pomoc. E, chcem upremiť vašu pozornosť e, na riziko e, delokalizácie hospodárskej aktivity aj v Európskej únii a mimo Európskej únii. Treba obmedziť štátnu pomoc, treba prehodnotiť obmedzenie štátnej pomoci na veľké podniky, treba zabezpečiť koherentnosť medzi štátnou pomocou a koheznou politiku na obdobie rokov 2014 až 2020. Treba taktiež prihľadať na potreby inovácie a výskumu a to všetko e, potrebné urobiť e, v čase, keď vláda e, kráti prostriedky na výskum a inovácie. My sme začali tú diskusiu s nejakými výnimkami a tak aj skončíme, pretože pani Kaltenbach, ktorá už vystúpila, tiež sa prihlásila aj v HDI. Áno. Vážený pán predseda, jedna minúta bohužiaľ je príliš málo, ale chceli by som ukončiť to, čo je veľmi dôležité Eh, hovoril eh, na mňa Teller, eh, že existujú že rozdiely medzi regiónmi a podnikmi sa mali by odmedziť na 15 a mal by to zohľadniť pán komisár Almunia v rámci dnešnej diskusie. Ďakujem veľmi. Ďakujem pekne. E, takže môžeme uzavrieť e, túto rozprávu. Ešte poprosím pána Almuniu, aby to zhrnul. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem, vážení členovia a poslanci Európskeho parlamentu, ktorí ste vystúpili v tejto rozprave. Veľa poznámiek som si poznamenal aj návrhov, pripomienok. Možno, že nebudem schopný zareagovať na všetky e, aspekty to, čo ste povedali, ale chcel by som veľmi stručne e, zareagovať na niečo z toho, čo tu zaznelo zjednodušovanie. Tieto usmernenia ako vo všeobecnosti nová generácia usmernení v rámci modernizácie štátnej pomoci a teda tejto stratégie budú veci zjednodušovať. Áno, budeme sa snažiť odstraňovať administratívu, administratívnu záťaž, e, e, pozmeňujeme aj tie výnimky, ale zároveň E, budeme analyzovať od prípadu k prípadu, budeme prísnejší, budeme sa pozerať na efekt e, stimulu, pozrieme sa na existenciu trhového zlyhania, na proporcionalitu medzi e, pomocou a potrebou riešiť problémy na trhu, aby sa zvýšil raz naše očakávania. A myslím, že všetci sa na tomto asi zhodneme. Samozrejme, veľmi rád budem diskutovať s celým výborom detaľnejšie o týchto témach. Pani Kleber hovorila o probléme v Slovensku, o tom som hovoril s orgánmi Slovensku a táto otázka bude vyriešená, takže nemusíte sa obávať. Otázka veľkých firiem. To je stále jedna z tém, o ktorých sa hovorí. My sme nemenili pôvodnom návrhu usmernení, to, akým spôsobom sa pristupuje k veľkým podnikom e, v rámci tzv. E, regiónoch A pod 75 HDP na hlavu e, teda európskeho priemeru a v našom pôvodnom návrhu my to vnímame tak, že veľké podniky v regiónoch C nad 75 budú musieť získať kompatibilnú pomoc pokiaľ budú splňať sektorálne usmernenia, výskum e, a inovácie, e, energetika, e, rizikový kapitál a tak ďalej. A vďaka týmto investíciám, ktoré do asistovaného regiónu teda umiestnia, tak potom možno ich môžeme zahrnúť do vyššej intenzity pomoci, než keby investovali napríklad v Londýne, Luxemburgu alebo Bruseli. Naďalej e, budem príjmať vaše prípomienky a už som to hovoril viacerým e, partnerom v týchto negociáciách, že môžem zvážiť a aj zvažujem, zvažujeme možnosť otvoriť tie dvere aj pre kompatibilnú pomoc nejakú v prípade investorov a veľkých e, Eh, investorov eh, firiem, ktorí investujú v regiónoch C, ktoré by normálne nemohli byť zahrnuté do týchto sektorálnych úsmernení, ako som povedal, ale pod podmienkou, že sú poskytnuté jasné pozitívne externality vyplývajúce z investícií do tohto konkrétneho regiónu. A my zvážujeme rôzne možnosti. Jedna možnosť by bola vyhlásiť, že kompatibilné investície sú také, pokiaľ ide o investíciu Greenfield na zelenom poli, pokiaľ investície sú ozajstné, sú tam rôzne možnosti, o tom stále dis- dis- diskutujeme, pretože je to dôležitá téma, ale chcem povedať, že súhlasím so všetkými z vás, e, ktorí ste spomenuli malé a stredné podniky, pretože naozaj skutočný e, požívateľia tejto pomoci, naozaj ten e, stimulačný efekt tejto pomoci, to je prepojené na práve malé a stredné podniky a najmä na nové malé a stredné, teda pardon, na malé, e, prepojené, prepojené na malé, pardon, na nové iniciatívy a nové iniciatívy, e, to je taká definícia vlastne toho, že najprv je to malá iniciatíva, vždy, keď je nová, a potom, pokiaľ je to kvalitná iniciatíva, tak postupne rastie. A toto bude ďalej aj moje stanovisko. Nechcem vylúčiť e, teda nejaké otvorenie, pokiaľ ide o e, e, zahrnutie aj väčších e, podnikov, pokiaľ budú plnené tieto veľmi prísne kritéria, ale opakujem, myslím si, že vytvárame taký rámec alebo aktualizujeme taký rámec, e, práve preto, aby sme podporili e, skôr malé a stredné podniky, malých stredných e, investorov, ktorí vytvárajú nové aktivity a nové pracovné miesta a nie iba, nepresúvajú iba aktivity z jednej časti EU do inej časti. A práve preto Veľmi e, ma tešia vaše pripomienky o potrebe zváženia prípadného rozšírenia tej lehoty späť na 10 rokov, pokiaľ ide e, o nemožnosť relokalizácie, delokalizácie e, tej firmy, ktorá dostane e, štátnu pomoc, pokiaľ samozrejme tú štátnu pomoc nevrátia. Toto je vec, ktorú najďalej budeme analyzovať. A neviem, prečo niektorí z vás spomenuli tu nejaký negatívny prístup k tým najviac vzdialeným regiónom. Preto tieto regióny, regióny v tomto rámci sú riešené veľmi pozitívne a naozaj e, v tomto rámci, v novom texte nevidím akúkoľvek zmenu k horšiemu, keď sa pozriem na náš prístup k týmto najviac vzdialeným regiónom v nových usmerneniach, aj keď to teda porovnáme e, s, so súčasným e, znením, čiže nejaké vylepšenia by tam boli, podľa môjho názoru, ale určite nie je krok negatívnym smerom. A potom posledná vec, akým spôsobom pristupujeme k hraničným e, regiónom vo vysoko industrializovaných členských štátoch a regiónoch, ktoré ale sú na hraniciach s regiónmi iného členského štátu, kde je vysoká intenzita. E, takže máme tu e, ten maximálny limit 15%, to je uvedené na našom návrhu a pokiaľ... Áno, je to tam napísané. Hm? Naozaj verte mi, ja viem, čo sme tam napísali. Je to tam uvedené a pokiaľ vy chcete tento rozdiel e, zvýšiť, tak budem proti, ale 15-percentný rozdiel v tom návrhu uvedený je a pravdepodobne v prípade vašich regionov alebo v prípade niektorých iných hraničných regiónov. Naozaj ten rozdiel, keďže modifikácie jednotlivých e, intenzítach pomoci e, by teda boli nižšie e, z jednou ale pripomienku a to síce znamená to, že členský štát a jeho orgány budú zahrňať tieto hraničné regióny do ich národných map alebo mapy. Majú na to priestor ale ja e, verím v princíp subsidiarity, naozaj tomu verím a nemyslím si, že generálny riaditeľ alebo nejaký komisár v Bruseli by e, mal rozhodovať všetko, e, pokiaľ ide o život našich regionov alebo subregionov. Jednoducho je to otázka pre vaše orgány v Nemecku, Rakúsku alebo akomkoľvek inom členskom štáte a v súčasných úsmerneniach ak si dobre pamätám, 9 členských štátov aj e, využilo e, túto možnosť pri pripravení národnej mapy, teda že tam zahrnuli aj nejaké e, hraničné regióny. Pokiaľ ste teda finančné orgány, ktoré sa teda v prípade dohody s regionom v Nemecku alebo v Rakúsku sa rozhodnú, že maximum bude 15% a možno v niektorom eh, prípade to bude 15, teda menej ako 15%, tak eh, môže tak byť. Ďakujem pekne, pán komisár. Takže uzatvárime túto rozprávu. Posledné oznámenie bude po polsky. Eh, uzatváram dnešné rokovanie. Pokračovať budeme zajtra v stredu. Je to 17. apríl 2013, e, najprv o 9. a potom po obede o 3. Program je